Bien. Bonjour. Dobrý deň. Dúfam, že ste vo forme. Nadviažeme na program našej schôdze tam, kde sme ho prerušili včera. Dnes sa budeme zaoberať stanoviskom pána Dorfmana. Týmto ho chcem pozdraviť. Už je tu. I týka sa to dočasného mechanizmu na podporu Polského fondu pre rozvoj vidieka a tiež fond FEAK v roku 2021. Legislatívny rámec, mm, ktorý sa týka spoločnej podporskej politiky e, nad rámec roka 2020, ešte stále predmetom rokovaní a je dôležité, aby sme zaručili hladký prechod, e, musia sa schváliť prechodné opatrenia, ktoré umožnia predlžiť aplikovateľnosť ustanovení, až kým sa nedostane do platnosti nový systém. To e, pravidlo, ktoré je v platnosti, sa musí e, upraviť, aby sa upravili sumy, maximálne sumy a je treba prispôsobiť to novej plnospodárskej politike na rok, finančnom finančnú rámcu na roky 2021-2027. Pán Dorfman podľa stanoviska Európskeho parlamentu, ktoré sa odsúhlasilo k spoločnej porozumárskej politike, teda vypracoval toto stanovisko, eh, ktoré sa týka toho dočasného nástroja a prostriedky sa eh, z tohto nástroja už eh, plne využili. Dám slovo spravodajcovi, potom deňovým spravodajcom a následne dostanú slovo všetci kolegovia, ktorí sa chcú vyjadriť. Nech sa páči, pán spravodajca Dorfman, máte slovo. Ja, danke. Ďakujem. Ide tu o to, aké aspekty spoločnej prospodskej politiky by sa mali upraviť v ďalšom roku, pretože sa dá predpokladať, že v ďalšom roku nová reformovaná polospodárska politika ešte nevznikne. V parlamente sa ešte neprijali príslušné rozhodnutia v tomto smere. My vo výbore Regi vypracúvame stanovisko pre gestorský výbor, pre výbor Agri. Ja teda eh, vlastne som vypracovala svoje stanovisko, je to technický dokument, eh, ide vlastne o to, aby sme zaistili, že v ďalšom roku, eh, aby sme začali funkčnosť polnospodárskej politiky, aby sa na to schválili potrebné pravidla. A ja vo svojom stanovisku som tomto smere teda predložil veľmi málo pozmeňovacích návrhov, pretože podľa mňa nie je vhodné a rozumné, aby sme presadzovali nejaké zásadné zmeny v plnospodárskej politike, ktoré potom nebudú e, presaditeľné v celej reforme SPP. Teda preto moje pozmeňujúce návrhy sa týkajú predovšetkým záujmov nášho výboru REGI, teda týka sa to druhého piliera SPP. Tam ide o plány rozvoja vidieka, teda v ktorých regiónoch to má význam, v ktorých regiónoch je to relevantné. Ja som sa pokúsil úlohu, teda respektíve fungovanie výboru regiónov nastaviť čo najjednoduchšie, a tak, aby tam bol dostatočný priestor na rozhodnutie, ako chcú postupovať, aby sa to predlžilo z 10 na 30 dní. Ďalej sa vytvára flexibilita v súvislosti s tým, aká je situácia v regiónoch. Sú totiž regióny, kde prostriedky na rozvoj vidieka sa už využili a tie, ktoré majú ešte zvyšné prostriedky z toho aktuálneho finančného rámca, bude možnosť postupovať veľmi flexibilne. Tie regióny sa budú môcť same rozhodnúť, či to e, stiahnu z toho nového rozpočtu tieto prostriedky, alebo či využijú ešte prostriedky, ktoré sú k dispozícii zo starých zdrojov z aktuálneho VFR. E ďalej interná konvergencia platie v prvom pilieri musí naďalej pokračovať. Nie, nemôže to byť len v rovine. Môže. Je to podľa mňa nutnosť a ďalej ešte v oblasti financovania zámorských regiónov a najvzdialenejších, najukrajovejších regiónov. Túto financovanie sa opäť oživí a to v tých prípadoch, eh, na ktoré poukazuje aj parlament, eh, čo sa týka rozpočtu VFR. Ja som eh, teda si vedomý toho, že takéto želanie bolo vyslovené, ale musíme vyslať signál v časoch, keď rozpočet je predmetom veľmi tvrdých bojov, že parlament je ochotný, teda parlament, že už pridal svoje rozhodnutie, čo sa týka vyčlenenia prostriedkov a že tieto prostriedky by sa mali teda takto prevziať, ako to bolo odsúhlasené. To je zhruba všetko viac menej. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujeme. Pán spravodajca, máte pravdu. Musíme sa venovať aspektom, ktoré sa týkajú nášho výboru. Otázka rozvoja vidieka je kľúčová v globálnej eh, koherentnosti v rámci eh, koheznej politiky. Ja vám osobne ďakujem za to, že ste zohľadnili aj otázku fondu Európsky parlament totiž už v pléne odsúhlasil stanovisko, ktoré sa týka najzdelenejších regiónov, tak aby sa zachovali tie minimálne sumy. Teraz dostanú slovo tieňoví spravodajcovia za EPP. Nemáme tieňového, keďže spravodajca z EPP. Ďalej za socialistov dostane slovo Izabel Cardelas ale táto nie je. Kto sa vyjadrí na miesto nej? Pán Viardis, nech sa páči. Yeah, thank you so much, Isabel, so much. Ďakujem. Izabel ľutuje, že tu nemôže dnes byť. Požiadala ma, aby som sa vyjadril v jej mene. To uh, prechodné nariadenie je rozhodujúci nástroj v snahe zaistiť stabilitu a predvydateľnosť v podpore kultúrneho polnohospodárskeho sektora, tak aby polnohospodári mohli naďalej si plánovať svoju činnosť e, a to čo najhladšie. Rýchly pokrok v rokovaniach o reforme SPP a tiež v príprave členských štátov na ich strategické plánovanie by mali zostať prioritou, ale vzhľadom na aktuálny stav rokovaní sa domnievam, že prudentný, opatrný prístup zaistí možnosti práve na pokrytie tohto dvoročného prechodného obdobia ako možnosti zaistiť stabilitu v tomto sektore. Vzhľadom na to sa tiež domnievam, že návrh, ktorý predkladá predseda rady v súvislosti s novým viacročným finančným rámcom, je sklamaním a nepokrýva výzvy, ktoré sa týkajú SPP. Súhlasím so spravodajcom s pánom Dorfmanom, že musíme byť veľmi jednoznačný v tom, že odmietneme akékoľvek škrty v pridelených sumách pre program POSEJ pre najzdelenejšie regióny. Tiež zdôrazňujeme, že tento program, ktorý predstavuje nepríliš značné finančné sumy a zaťaženie celkové rovnováhy je nevyhnutný a kľúčový pre tie regióny, ktoré sú najznevýhodnenejšie zemepisne vzhľadom na to, že sú vystavené neprekonateľným štrukturálnym prekážkam a tiež ich osobitosti uznáva aj zmluva o fungovaní EÚ. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za skupinu eh, Renew Stefan Bižu. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, v mene skupiny Renew by som sa chcel poďakovať spravodajcovi za vynaložené úsilie a môžem povedať, že súhlasím s jeho víziou v tom, že je potrebné zaistiť čo najhladší prechod v tomto prechodnom období. To ste zúraznili, to je podľa mňa dôležité. Súhlasíme tiež s vašimi ambíciami čo sa týka najzraniteľnejších, najvzdelenejších regiónov, najmä zámorských regiónov. Všetci poznáme e, osobitosť, e, osobitosti víziev, ktorý sme vystavení a tiež všetci vedia, e, že si to vyžaduje osobité opatrenia podľa článku 349 zmluvy. Musíme sa vysporiadať s týmito ambíciami Európy, ktorá sa drží hodnot kohezia a solidarity. Teda je absolútne nevyhnutné, tak ako e, sa vyjadril už aj bývalý a súčasný e, komisár pre hospodárstvo, ako viete, týka sa to podpory polnospodárstva v týchto regiónoch e, a aj vy sa držíte toho, že ten aktuálny rozpočet sa musí držať tých pôvodných súm. Ja sa chystám predložiť ešte ďalšie dva pozmeňovacie návrhy. Jednak, aby sme lepšie zohľadnili tú vzdialenosť eh, poskytovania prostriedkov, tak aby sme zaručili silu a štruktúru tých regiónov, ktoré sú najvzdelenejšie a tiež eh, tá jasná požiadavka pre eh, prechodné opatrenia SPP. Isté, že ide tu o pracovné miesta, životné prostredie, ale ten boj sa týka predovšetkým kvality našich potravín, kvality života, ktorú chceme presadiť pre nás, pre naše deti a tiež je to otázka prežitia. A preto všetci musia prispieť k tomuto spoločnému cieľu. A ešte posledná vec, to sa týka fínskych regiónov. Chceme, aby bolo aj im povolené e, financovanie v rámci tohto prechodného obdobia. Ďakujeme pekne teraz za zelených. Denis Rope. Ďakujem. Domnívam sa, že táto otázka je mimoriadne dôležitá pre regióny. Mali by sme vzať do úvahy nielen otázky rozvoja vidieka, ale tiež priamej pomoci, ktorá súvisí s schopnosťou regiónov vôbec prežiť. Európska pomoc je nevyhnutná z hľadiska zamestnanosti príjmov, Eh, rozvoja výroby. A preto tá pomoc musí pokračovať. Podporujem stanovisko kolegu, že sa musíme držať eh, schváleného stanoviska parlamentu, čo sa týka financovania. Tá finančná pomoc by sa nemala znižovať Ďalej, čo sa týka e, schopnosti prispievať do nových programov, k tomu sa staviame skepticky. Ja som tieňový správodajca vo výbore Agri a domnievam sa, že by sme mali prejednať e, spôsoby, ktorými predídeme pro- problémom e, pre plnospodárov, čo sa týka priamých platieb, Musíme mať dostatočnú flexibilitu. Ak nebudú schopní rokovať, ak teda nebudeme my schopní rokovať o SPP, vyrokovať to do jedného roka, mali by sme automaticky začať uplatňovať eh, predlženie pravidel z predchádzajúceho roka. Spravodajca spomenul, že je potrebné pokračovať konvergencii nielen v internej, ale aj v externej konvergencii v období rokov 2014 až 2020 konvergencia existovala, myslím, že by mala zatrvať až do roku 2027, tak ako sa to odsúhlasí v rokovaniach. A ešte posledná vec. Ja som bol parlamentný spravodajca pre strategické plány. Som veľmi rád, že moje návrhy, ktoré sa týkajú konvergencie, si získali širokú podporu vo výbore. A dúfam, že aj v tomto volebnom období výbor zohľadní rozhodnutie z minulého obdobia ktoré sa schválili vo výbore. Vidiecké obyvateľstvo musí byť e, zakomponované o mnoho aktívnejšie. Mm, tá nová verzia SPP, ktorá ešte nebola odsúhlasená, s tým počíta, ale tá aktuálna podoba SPP nie. Preto musíme hovoriť o, o zakomponovaní aj vidieckého obyvateľstva komunity do procesu plánovania. Flexibilita tiež musí byť e, zaručená. Európska komisia navrhuje, aby tie členské štáty, ktoré už využili prostriedky a uchádzajú sa o nové prostriedky, budú musieť implementovať všetky programy do roka. To sa nedá zvládnuť v praxi. Členské štáty musia mať na výber aké prioritné programy si zvolia z týchto nových plánov a iba na ne, aby sa potom zamerali, aby sa plnili iba tieto prioritné programy. Tiež ekologické plnospodárstvo je veľmi dôležité. A návrh rozšíriť tieto obdobie na 3 roky, to je z nášho pohľadu úplne nepripustné a nepriateľné. Pretože do roku 2029 eh, by sa zastavil rozvoj ekologického polnospodárstva. Mali by sme sa držať teda aktuálnych pravidel a tie, ktorí chcú prejsť na ekologické biopolospodárstvo by sa mali držať tých istých pravidiel, ako platia v súčasnosti. Takéto návrhy sa chystáme predložiť. Ďakujem. Ďakujeme, drahý kolega. Teraz za ID. Izabel. Dobrý deň. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť po taliansky. Iba taká technická pripomienka eh, čo sa týka následnosti na Brexit k štvrtej eh, skupine tak e, ako je to nastavené. Tam čtvrtá najväčšia skupina je skupina ID, e, takže to, v akom poradí vystupujeme, by to malo zobrať do úvahy. A prosím, zoberte to do úvahy. Čo sa týka podstaty návrhu, skupina ID samozrejme podporuje nutnosť nejakého dočasného transformačného opatrenia, prechodného opatrenia a to, aby sme túto obdobie navýšili na dva roky, tak tento názor môžeme zdieľať e, vzhľadom na to, aby sme mohli mať e, konečnú disciplínu a e, hodnotu spoločnej polnohospodárskej politiky. No a čo sa týka zámeru spravodajcu pána Dorfmana, aby sme mohli mať čo najflexibilnejší návrh a zabezpečili takýmto spôsobom dobrú legislatívnu kontinuitu v odvetví polnohospodárstva tu v Európe, je samozrejme e, prvok, ktorý naša skupina úplne podporuje. Takže e, povedala by som, že som v zhode s tými pozmenujúcimi návrhmi, ktoré sme videli zvlášť, s pozmenujúcim návrhom 3, eh, eh, kedy hovoríme o mobilizácii eh, fondov pre krízové opatrenia alebo pre zmierňovanie krízy v polnohospodárskom sektore. Rozmýšľame nad tým, že či by sme nezavedli ešte ďalšie dodatočné prvky vzhľadom na povahu tohto nariadenia a takýmto spôsobom by sme mohli lepšie využiť tento priestor na to, aby sme tam mohli ešte dodať ďalší dodatok, ktorý by ďalej zlepšoval tento návrh. Ďakujem. Merci. Vous avez raison. Ďakujem, máte pravdu. Požiadam sekretariát, aby e, vzal na vedomie počet poslancov v politických skupinách v poradí, v akom dostanú slovo skupina ID, neohlásila počet pardon, meno tenového spravodajcu k tejto správe. Teda ak ste to vy, tak eh, to takto zapracujeme. Áno, myslím, že sme zaslali e-mail včera, ale ešte si to overím. Dobre, takže si to zaznačíme, že vy ste tenevou spravodajkyňou k tomuto bodu, k tejto správe. Teraz dostane slovo Martina Mitchell za skupinu GUE. Ďakujem, pán predseda, veľmi stručne. Ďakujem aj ja spravodajcovi. Aj my podporujeme toto prechodné opatrenie, ale ešte jednu poznámku, ak dovolíte, máme. Nemôžeme sa tváriť, že robíme tak vo veľkom niečo dobré a tým, že sa prispôsobíme zmenám, pretože toto prechodné opatrenie je vlastne výsledkom neochoty, neústupčivosti a neschopnosti Európskej únie dopracovať sa k rozpočtu. My vo výbore už viackrát sme hovorili o tom, že možno aj pre celú koheznú politiku, pre všetky kohezné fondy budeme potrebovať takéto prechodné opatrenia, prechodné riešenia a preto z nášho pohľadu je to prvý e, nevyhnutný krok, e, ktorý vykonávame dnes, podporujeme ho, aby sme zachránili to, čo zachrániť musíme. Takto je to treba otvorene povedať. Merci beaucoup pour... Ďakujeme pekne. Necessaire. Mm, áno, máte pravdu. Je to potrebné. Kolega Kristof Jorgel požiadal o slovo, nech sa páči. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, chciałem kilka uwag zgłosić, które powinny być uwzględnione. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Niektoré pripomienky, ktoré som chcel predložiť e, k tomuto konkrétnemu návrhu, keď hovoríme o prechodných ustanoveniach. Prechodné ustanovenia pre kvalifikované výdavky za predchádzajúce programové obdobie ktoré sú v kapitole 6, sú príliš reštriktívne, zvlášť keď hovoríme o potrebe, aby sme mohli zabezpečiť, že pokračujúce platby sú implementované na základe potrieb, na základe horizontálneho nariadenia, ktorú predložila Európska komisia vo vzťahu reformy SPP po roku 2020. Čo to znamená v praxi? Možno budeme musieť preprogramovať jednotlivé kroky, ktoré sme doteraz prijali, aby sme zabezpečili konzistentnosť s novým návrhom po prijatí reforiem. No a výsledkom toho bude, že pravdepodobne budeme mať viac administratívne záťaže, ale takisto nové zmeny, keď hovoríme o samotných konečných príjimateľoch je tu otázka, kedy sa dostanú k prostriedkom po podpise zmluvy. Polská vláda hovorí, že keď hovoríme o prechodných ustanoveniach a hovoríme o e, nariadení 13 2017, e, tieto e, princípy by mali byť opätovne zvážené. Keď hovoríme o možnosti pokračujúcej národnej podpory v odseku 37 naradenie 1030 lomeno 2013. No a náš tretí návrh je, čo by tiež mohlo byť zohľadnené, je, že prechodné ustanovenia, respektíve prechodné, prechodné obdobie by malo byť presunuté až hm, do roku 2022, čiže predlžené o dva roky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Teraz Alvaro Amaro. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som tieňový spravodajca EPP pre, tie, pre tento prechodný návrh. Nie som len koordinátorom pána Dorfmana, ale chcel by som takisto aj zdôrazniť, že čo sú tie veci, ktoré musíme mať na pamäti? Je to niečo, čo je veľmi dôležité pre všetkých. Keď hovoríme o transformácii, farmári potrebujú predovšetkým e, predpovedateľnosť. Samozrejme, myslím si, že by sme sa mali možnosť, eh, že stále budeme mať iba jednoročné prechodné obdobie a nie dvojročné. To znamená, že keď ku koncu roku eh, budeme potrebovať druhý rok, eh, nebudeme musieť začínať túto legislatívnu diskusiu znovu a opäť. Budeme mať síce ročnú ročné prechodné obdobie, ale s automatickou možnosťou predlženia o ďalší dodatočný rok. Týmto Samozrejme, e, týmto otvárame dvere veľmi dlhému prechodnému obdobiu, ale mm, mm, pričom by malo byť čo najkračšie. Čo sa týka finančných záležitostí, ako povedala kolegovia, ja som vždy tvrdil, že musíme byť konzistentní. Nebolo by fér a nebolo by akceptovateľné, pokiaľ v prechodnom období, či už bude jeden rok alebo dva roky, e, podpora farmárov poklesne. To nie je žiadna transformácia. Nie je to akceptovateľné. To znamená, že čísla musia byť na rovnakej úrovni. Toto je pointa, ktorú vyslovila aj sám pán Dorfman, a ktorú by som rád podporil. Takže to minimum musí byť aspoň také, že budeme mať aspoň rovnaké čísla, ktoré sú v súčasnej spoločnej polnohospodárskej politike. Tou myšlienkou je, že pokiaľ nastane krátenie v rámci VFR a SPP, to by nebolo správne. A hovorili sme o tom včera. Nie sme za krátenie koheznej politiky, čo by znamenalo menej solidarity jednotlivé politiky by boli nepriaznivo ovplyvnené takýmto krokom. Takže by bolo o to neférovejšie, že tá ťažoba transformácie bude prenesená na farmárov. Krátenie, pokiaľ SPP skončilo dnes, tak by sme zajtra potrebovali inú spoločnú polnohospodárskú politiku. Ale netrestajme za to farmárov tým, že budeme im poskytovať menej podpory počas prechodného obdobia. Či, alebo v rámci novej spoločnej polnohospodárskej politiky. Ob, hovorili sme o periférnych regiónoch. To sa na ne vzťahuje. Takisto sa to vzťahuje na druhý pilier. Je preto Je to preto kľúčový aspekt e, regionálnej rovnováhy v Európe. Povedal som to včera a dnes to zopakujem, že úplne podporujem myšlienku e, predaja z dvora, respektíve e, z farmy na tanier politiku. Je to veľmi dobrá politika. Nezabúdajme na to. A nezabúdajme ani na to, že všetko, čo sa dostáva na tanier, pochádza z farmy. To je veľmi dôležité. A to sme mali vždy na zreteli vo výbore regi. A potrebujeme samozrejme podporiť tie najchudobnejšie časti Európy. Ďakujem. Merci beaucoup, cher collègue. Euh, Ďakujem kolegovia. Mauri Pakarinen. Ďakujem pekne, pán predseda. O 45 týždňov sa vlastne dostane do praxe e, toto prechodné opatrenie v pravidlách. E, mali by sme preto vychádzať z aktuálne platných pravidel, tak ako už povedali kolegovia predo mnou. Takto sa postupovalo aj v minulosti a pripomínam, že aj kedysi pred mnohými rokmi to tak bolo, v prípade kohezné politiky, keď programy neboli pripravené, legislatíva nebola včas hotová k dispozícii, tak sa tiež prevzali platné pravidlá e, z aktuálneho obdobia aj v prípade koheznej politiky. Ešte by som nás zdôraznil v druhom rade, že nemôžeme akceptovať škrty v rozpočte pre polnospodárstvo. Chcel by som pripomenúť, že polnospodári sú e, chrbtovou kosťou nášho vidieka, vlastne vo všetkých členských štátoch EÚ. A ešte chcem zdôrazniť, aký veľký význam má polnospodárska politika aj z hľadiska plnenia cieľov koheznej politiky. Konkrétne mám na mysli to, aby teda oblasti, vidiecké oblasti e, boli obývané, aby v nich e, sa rozvíjal život, e, aby tam mali ľudia živobytie, aj z tohto hľadiska to má význam. A ďalej po tretie, podľa mňa komisia bez nejakého rozumného dôvodu, bez odôvodnenia vypustila z návrhu tie e, národné podporné programy a rôzne iné formy podpory z národnej úrovne, ktoré sú súčasťou aktuálne platných e, balíkov SPP. Napríklad v prípade Fínska, keď e, Fínsko sa stalo súčasťou EÚ v roku 1995, už vtedy tieto metódy sa zaviedli, e, začali sa využívať a mala by pokračovať e, aj v súčasnosti, aj v tejto prechodnej fáze. Ak a keď sa teda budeme držať aktuálnych pravidiel, tak e, tieto národné podporné programy musia naďalej pokračovať pre hospodárov. Už mnohí kolegovia sa už vyjadrili, minimálne dvaja, v tomto podobnom zmysle, dúfam. Teda že aj v stanovisku výboru e, sa to zohľadní. Dúfam, že čím skôr spracujeme toto stanovisko, tak aby potom výbor Agri mohol odsúhlasiť svoj dokument a aby čo najskôr sa vec posunula ďalej. Ďakujem. Merci beaucoup, Daniel Buda. Ďakujeme pekne, Daniel Buda. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Samozrejme, úplne súhlasím s tým, čo povedal spravodajca pán Dorfman ako aj ostatní kolegovia, pretože v konečnom dôsledku polnohospodárstvo podporuje konsistentné financovanie na to, aby mohlo sa realizovať. No, aby sme zachovali jeho schopnosť poskytovať kvalitné a dostupné potraviny pre všetkých. Drahí kolegovia, videli sme diskusie s inými kolegami z iných regiónov, ktorí nie sú oboznamení so spoločnou polnohospodárskou politikou alebo koheznou politiky a pýtajú sa, prečo chceme toľko, prečo chceme mať rozumné financovanie SPP a koheznej politiky. Však, keď však hovoríme o SPP, odpoveď je veľmi jednoduchá. Konzistentné financovanie, ktoré by sa znížilo, potom by narastli ceny potravín veľmi výrazne a potom sa jedlo stane nedostupné pre mnohých ľudí a preto chceme, aby toto financovanie pokračovalo, aby sme ďalej financovali polnohospodársky sektor, e, pretože chceme mať sektor, ktorý poskytuje kvalitné jedlo a našťastie nezávisíme na dovoze od e, dovozu z tretich krajín, pretože tie nerešpektujú rovnaké štandardy, ako rešpektujeme my. No a samozrejme, toto e, má veľmi veľký vplyv na okrajové regióny. A ja som videl na vlastné oči, aké majú potreby. A jednou z nich je aj financovanie týchto záležitostí zo strany Európskej únie. Chcel by som preto zdôrazniť, a rovnako ako povedal môj kolega, je nesmierne dôležité, aby sme umožnili členským štátom uh, aby mohli poskytovať e, národnú e, podporu, národné platby z národných e, rozpočtov počas prechodného obdobia a musíme im umožniť poskytovať takúto podporu. No a v neposlednom rade by som chcel zdôrazniť mm, rozvoj vidieka. A to hovoríme o druhom pilieri v tomto prípade. Zároveň by sme nemali zabúdať, že môžeme využívať eh, koheznú politiku a platby z koheznej eh, politiky na modernizáciu eh, vidieka. A keď sa zamyslíme nad synergiou fondov, samozrejme, že budeme mať peniaze a prostriedky na rozvoj vidieckých oblastí. Zároveň musíme mať dobré pokračovanie, financovanie tak SPP, ako aj koheznej politiky. Ďakujem veľmi pekne. Merci beaucoup. Ďakujeme pekne. Kolega, kolegyňa Boždanovská sa ešte prihlásila o slovo. Ďakujem bardzo, przewodniczący. <clears throat> Jeśli chodzi o... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Keď hovoríme o prechodných opatreniach na podporu týchto dvoch fondov, myslím si, že absolútne kľúčové je zobrať do úvahy rozšírenia prechodného obdobia po roku 2020. Myslím si, že bude zvlášť dôležité, že reforma viacročného finančného rámca nebude zavedená do septembra roku 2020. Musíme rátať aj s možnosťou a umožniť národnú podporu nariadenie 1037 lomeno 2013. To je nesmierne dôležité. Takisto mať dostatočnú flexibilitu. Presun 25% medzi jednotlivými piliermi Avšak e, prechodné ustanovenia by mali byť prispôsobené tak, aby umožnili financovanie e, pod e, stropmi platieb do roku 2022. Musíme zobrať do úvahy, že nový program, respektíve v novom programovom období, budeme schopní využívať technickú asistenciu. To znamená, že takýmto spôsobom môžeme zabezpečiť napredovenie, Keď hovoríme o ovocie a zeleniny v tomto ohľade, tu sú určité obavy, pretože nie sme si úplne istí, aký bude dopad na e, pestovateľov, e, pretože v decembri 2021 nastane zmena v operačných programov a pokiaľ nie sú prispôsobené novým princípom a zvlášť pre Polsko, toto je významná zmena, pretože sa e, snažíme ešte v priebehu roka prispôsobiť a vyvažovať európske platby. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ešte predtým, ako dám slovo späť spravodajcovi, aby uzavrel túto diskusiu, máme tu zástupcov Európskej komisie DG Agri, DG Regio. Tu majú svojich zástupcov, možno by som dal slovo DG Agri, ak sa chcú vyjadriť, zareagovať na vyjadrenia, ktoré tu zazneli. Nech sa páči, pani Kristina Carvadzo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Nie je to ani tak, ani reakcia. Ďakujem vám veľmi pekne za pochopenie návrhu a samozrejme aj za rýchlosť s ktorým sa musíme s ním vysporiadať. Je to 45 týždňov, aby sme mali všetko vybavené. Samozrejme, a musíme prediskutovať ešte rozličné témy, pretože iba takýmto spôsobom nám to umožní pokročiť v rokovaniach. Čo môžem však e, povedať, väčšina vašich obáv sa týkala financovania v rámci tohto opatrenia. E, čo sa týka prechodného e, obdobia, bude to naďalej financovanie podľa starého VFR. E, to samozrejme sa stanoví, e, to sa samozrejme týka aj okrajových regiónov. A ďalší prvok, e, ktorý som si vypočula a môžem samozrejme iba zdôrazniť tento faktory stability a predpovedateľnosti pred farmárov. Ale samozrejme sú tu aj iní prevádzkovateľia týchto, týchto služieb, nielen farmári. A samozrejme, tí budú mať tiež podporu do roku 2021. Pre nás je to o kontinuite a samozrejme na to, aby sme mohli pokryť všetky potreby e, do roku 2021. Takže musíme samozrejme limitovať počet všetkých e, žiadostí a požiadaviek e, samozrejme. To sa týka samozrejme aj napríklad Fínska, ale aj operačných programov, ktoré sa týkajú ovocia a zeleniny. Samozrejme chceme vás podporiť aj technicky, aby sme mohli podporiť aj technický dialog. Ďakujem veľmi pekne. Merci. Ďakujeme. Pán Dorfman, nech sa páči. Ja, danke, Herr Ich glaube... Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že už nemám toho, čo by som veľa dodal. Mám dojem, že tu panuje všeobecná zhoda eh, s tým, čo som eh, ja navrhol. Ten najdôležitejšie je dĺžka eh, prechodného obdobia. Myslím si, že mnoho kolegov navrhovali, že by bolo rozumnejšie, aby sme aby sme najprv prechodné obdobie obmedzili na jeden rok, ale už teraz, aby sme mohli predvídať, že možno budeme potrebovať eh, ďalší rok, aby sme mohli mať k dispozícii veľmi nekomplikované a jednoduché predlžovanie, no, pretože ešte nevieme, ako sa bude vyvíjať eh, samozrejme záležitosť s rozpočtom, ako o tom bude eh, hlasovať parlament v záležitostiach spoločnej polnohospodárskej politiky, ale mali by sme už teraz predpokladať možné predlženie prechodného obdobia na dva roky. Samozrejme, musí e, toto prechodné e, obdobie byť čo najkračšie, ale zároveň musí byť tak dlhé, ako to bude potrebné. To je samozrejme, myslím si, že to by bolo rozumné, aspoň z môjho pohľadu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Vystúpenia zo strany všetkých politických skupín jasne sa e, zhodujú do veľkej miery a idú v tom duchu, ktorý naznačil aj spravodajca vo svojom vystúpení na úvod. Pripomínam, že hlasovanie vo výbore regie je naplánované na 2. apríla v Štrasburgu a lehota na pozmeňovacie návrhy je stanovená na 17. hodinu v pondelok 2. marca. Ešte raz ďakujem všetkým. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu k bodu 8 nášho programu. Bod 7 pozastavíme, o, odložíme ho. Kolega Larutu, totiž ktorý sa mal vyjadriť, nie je zatiaľ prítomný. Dúfam teda, že príde medzi časom medzi nás, inak to necháme tak. Teraz prejdem pre ďalšiemu bodu. S veľkým potešením teraz privítame pána Frederika Valie, ktorý je teda prítomný. On je to generálny tajomník eh, Rady európskych eh, samozpráv regiónov. Viete, že táto rada je najvýznamnejším orgánom a najstarším združením územných celkov v Európe. Je to jediná organizácia, ktorá združuje národné eh, združenia miestne samozprávy regiónov 41 členských, pardon, 41 európskych krajín a zastupuje všetky úrovne a regióny. Poďakoval by som sa, ak by komisia odišla látkavo v tichosti. A tiež eh, by som bol rád, ak by ani asistenti nediskutovali so zapnutým mikrofónom, eh, inak nás to ruší. Poprosím eh, pán Mauri. Ďakujem. Ruší nás to. Teraz prejdeme teda k tomu, že dostane slovo pán Frederik Velie je nám e, veľkým potešením, že sa tu stretávame a potom bude nasledovať diskusia. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ako ste už uviedli, e, Rada samozpráva regionov v Európe. Jan, e, à la fois les gouvernements locaux, provinciaux et régionaux, nous représentons au total Treba si uvedomiť, že samozprávne orgány, či už miestne alebo regionálne, obsahujú viac ako 30 tisíc obcí. Je to veľmi reprezentatívny orgán a v tom tkvie jeho sila. Zastupujeme vidiek, aj väčšie mesta, A máme prístup aj k ústredným vládam. Pôsobíme eh, v piatich oblastiach, ktoré ovplyvňujú život našich občanov. Je to eh, riadenie veci verejných, demokracie, občianstvo, životné prostredie a energetika, medzinárodná spolupráca, eh, hospodárska, sociálna, územná súdržnosť a mm, poskytovanie služieb na miestnej úrovni. Sme platforma pre výmenu vedomostí, know-how medzi miestnou regionálnou e, e, samozprávou. Organizujeme výskum, e, zverejňujeme zaujímavé materiály. Donesol som zo sebou niekoľko našich publikácií. Najnovšia publikácia o ženách v politike, lokalizácia európskeho semestra, analýza e, miestnych a regionálnych spoluprác, e, ich spolu, e, samozpráv, ich spolupráce v Európe. Realizujeme viaceré projekty spolu s komisiou, ale aj ďalšími partnermi. Spomeniem projekt Udržateľné mesto, príslušný rámec pre mm, udržateľné mesta, v ktorom sa snažíme sklbiť akčné plány pre udržateľný rozvoj do budúcnosti. Dostávame e, cieľe mm, udržateľného rozvoju do všetkých našich aktivít. Chceme ovplyvňovať tú legislatívu Európskej únie, ktorá má vplyv na e, regionálno miestnú úroveň. Už e, viac rokov spolupracujeme s vašim výborom, pán predseda, ale aj s ďalšími výbormi Európskeho parlamentu, ktoré majú vplyv na územný rozmer. Máme aj medzinárodnú spoluprácu. Je organizácia Local uh, uh, Governments and Cities United. Zastupujeme uh, Európ- prístupu aj v medzinárodných organizáciách, takých ako OECD. Rozvíjame partnerské vzťahy s generálnym riaditeľstvom DEVCO a snažíme sa vytvoriť e, väzby medzi európskymi mestami a partnermi v rozvojových e, e, krajinách Mm, pre nás e, v stredovode pozornosti e, sú e, hľadiska súdržnosti a preto sme zakladajúcim členom koheznej aliancie, ktorá napokon spolupracuje s výborom regionov. Chceme zabezpečiť aj vhodné rozpočtové prostriedky na základe a v mene koheznej aliancie sme napísali e, e, mm, list pánovi Barnierovi, kde žiadame e, približne jednu tretinu európskeho rozpočtu. Spolupracujeme s Európskym parlamentom a s výberom regií aj vo vzťahu k viacročnému finančnému rámcu ľudia v CMA v roku 2009 pripravili trojbodový plán prvom rade hľadáme dohodu o budúcom viacročnom finančnom e, rámci. Chápeme to tak, že e, chceme dosiahnuť dohodu, ale nie e, za akýchkoľvek podmienok. Nechceme pristať na veľké škrty, chceme byť ambicioznejší námi, pokiaľ ide o spravodlivé prechodné obdobie. Nový pre fond pre e, prechodné obdobie e, by mal e, byť použitý na celé Európskej únie, na úrovni celej Európskej únie. Komisia navrhuje trojnásobne viac prostriedkov a nie sme za to, aby sa znižovali možnosti aktivít e, financovaných Európskym investičným e, e, fondom ESF a ďalšie fondy nerobia maximum v oblasti znižovania emisí, poskytovania rekvalifikácií alebo podpory obehového hospodárstva. Hovorí sa iba o rozpočtovej výške 5 miliard a to sú prostriedky, ktoré sa dostali z z Fondu pre rozvoj vidieka. A pokiaľ ide o Fond pre spravodlivú transformáciu, domnievame sa, že je dobré e, e, pripravovať stratégiu na úrovni, ktoré je najbližšie k e, regiónom a miestnym samozprávam. Domnievame sa, že tento fond by mal priamo poskytovať prostriedky tým, ktorí to najviac potrebujú a na tých územiach, kde je to potrebné a budeme sa snažiť to zabezpečiť. Naša eh, rada eh, vníma komplexne eh, otázku územnej celistvosti a vnímame Vidik ako miesto, kde žijú ľudia, kde dochádza k hospodárskému rozvoju, kde prebiehajú rôzne diversifikačné aktivity, ktoré veľmi pekne doplňajú rozvoj miest s tým, aby sme zabezpečili eh, harmonický rozvoj pri implementácii Európskeho programu. Eh, zúčastňujem sa stretnutí venovaných eh, mestskému a vidieckému rozvoju. Podporujeme politický rámec schválený počas nemeckého predsedníctva, vrátanie novej charty pre udržateľné mesta. A napokon e, naša rada sa e, zúčastňuje e, stretnutí na úrovni OECD, ktoré sú venované regionálnej politiky. A tam máme možnosť predostrieť pohľad miestnej regionálnej spolupráce do všetkých týchto diskusí. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne eh, za poskytnuté mm, vysvetlenia. Hovoríme teraz o Fonde pre spravodlivú spoluprácu, eh, eh, prepačte, spravodlivú transformáciu. A bolo by veľmi dobre podrobnejšie pohovoriť o rozpočte. Vy ste nám v podstate pripomenuli, že verejná politika, najmä v oblasti súdržnosti, pre výbor ako je náš, má kľúčový význam pre výdek, ale aj ostatné regióny. Už som tu niekoľko dní a zistím, že máme vo viacerých oblastiach spoločné e, e, predstavy. Keď hovoríme o otázkach riadenia, a to zahrňa i decentralizované riadenie, e, domnívam sa, že v fond pre prechodné obdobie nebude len doplňujúcim e, fondom, bude mať svoj e, vlastnú váhu a nezabudajme, že e, potrebujeme aj ostatné fondy. Andrej Knotek. Ďakujem, pán predseda. Pekné, dobré ráno. Veľmi si vážim to, že výbor pre regionálny mm, rozvoj je e, vašim partnerom v otázkach súdržnosti. Je tu totiž snaha e, podkopať e, predstavu mm, súdržnosti. Moja krajina je súčasťou 15 štátov skupiny priateľia kohézie. Musíme si uvedomiť, že kohezná politika E, e, e, získala uznania občanov a musíme sa venovať aj novým cieľom. Veľmi pekne ďakujeme za túto spoluprácu. Chcel by som tiež zdôrazniť, že vy ste bližšie k občanom a vaše reakcie sú z tohto hľadiska veľmi dôležité. Mal by som jednu otázku. Včera sme diskutovali o Fonde pre spravodlivú transformáciu, o príslušnom mechanizme. Som zvedavý, aké názory majú regióny, ktoré napríklad sú veľmi závislé od ťažby uhlia. Čo si myslia o nových investíciách e, do mm, technológií, ktoré e, mm, využívajú fosílne paliva ako plyn, pretože časť e, politického establishment tu je proti akýmkoľvek dotáciám alebo financovaniu e, fosílnych paliv ako napríklad plyn. Ja to chápem tak, e, že aby sme naplnili nové ekologické cieľe a zámery, ťažko sa zaobídeme bez e, fosílnych paliv, takže pre nás by boli veľmi užitočné aj námety vašich zástupcov. Ďakujem veľmi pekne, Andrej. Kristof Jordan. Ehm, mal by som komisiu na zástupcu radu, eh, rady eh, obcí a regionov. Vieme, že mm, mnohé veľké mesta ako Varšava v Polsku alebo Berlín v Nemecku, chcú vytvoriť osobitný fond, ktorý sa bude riadiť e, v rámci nového fin- viacročného finančného rámca. A práve títo mesta ho budú riadiť e, zo svojich regiónov. Počul som, že budú mať na starosti aj rozvojovú politiku v príslušnej oblasti. Moja otázka, či ste niečo o tom e, e, počuli a či môžete nám približiť nejaké ďalšie informácie. Ďakujem veľmi pekne. Frank Rube. Veľmi pekne ďakujem. Srdečne zdravím zástupcu Rady obcí a regionov. 13 rokov som pôsobil ako primátor. Veľmi dobre viem, ako fungujú obce môžem povedať, že obce a regióny e, sú e, podstatou Európy. Je veľmi dôležité, aby výbor e, regiónov, ako aj Rada európskych obcí a regiónov sa stali súčasťou tvorby novej politiky. Spomenuli ste niektoré kľúčové otázky vo vzťahu k novému viacročnému finančnému rámcu. Som pripravený akceptovať to, čo sa nám navrhuje ale mám e, veľké výhrady voči škrtom e, financovania e, podstaty životu vidieka. Politika vidieckého rozvoja, príslušné prostriedky predstavujú gro financovania takýchto aktivít. Je úlohou nás všetkých, aby sme sa zorganizovali a zaistili normálne financovanie. Som veľkým zastancom toho, že e, miestne samozprávy e, zohrávajú kľúčovú úlohu aj z hľadiska demografických zmien v Európe, aj e, migrácie do Európy. Veľmi pozorne sledujem vývoj v tejto oblasti, či už ide o východnú Európu, juho-východnú Európu, sledujem, čo sa deje v Bulharsku, Chorvátsku, v Pobaltii. A vo všetkých týchto regiónoch čelíme migrácii. Vidíme, ako ľudia sa snažia dostať do strednej a západnej Európy, kde sú najväčšie možnosti získať zamestnanie. Pokiaľ sa nám nepodarí e, zastaviť takýto vývoj, to nepochybne ovplyvní súdržnosť Európskej únii. E, obyvateľa Bulharska sa budú pýtať, či naozaj je to tá Európska únia, ktorú sme chceli. Ak to porovnáme s obdobím z, e, e, medzi e, rokom e, e súčasnosti a do roku 2050 e, dojde k zniženiu populácie, prosperity Naša politika má obrovský význam e, pre mesta a to bude spôsobovať e, veľký hlavý boľ do budúcnosti. Potrebujeme e, nové koncepcie, ktoré sklbia vidiecký rozvoj, starostlivosť o občanov vyššieho veku a musíme decentralizovať zamestnanosť, ale aj ďalšie oblasti vrátanie verejnej podpory tým regiónom, ktoré sa boria s najväčšími ťažkosťami. Žiaľ, e, práve v týchto oblastiach e, konštatujeme najväčšie skrty e, európskeho financovania. Máme pred sebou veľmi zodpovednú úlohu. Myslím si, že mali by sme sa do toho zapojiť všetci. Reálny život prebieha na videku a na toto sa máme sústrediť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja súhlasím s tvojim názorom. Musíme si to prejednať na schôdzi koordinátorov. Nájsť spôsob, ako osloviť e, aj e, výskumné študijné centrum v parlamente, aby sme mali k dispozícii údaje o demografických zmenách aj globálne, aj v rámci EÚ, ktoré budú mať značné dopady na kohéziu a tiež na to, ako vôbec v, plánujeme upraviť koheziu nielen čo sa týka programovania, ale e, z hľadiska ďalšieho vývoja v priebehu 10-20 rokov ešte stále v roku 2100 bude 81 miliónov Európanov menej podľa odhadov a to musíme mať e, na zreteli. Už teraz vidíme, že mnoho mladých Európanov emigruje do iných krajín mimo EU, taktiež dochádza k presunu populácie. Často mladí ľudia odchádzajú z jedných krajín do iných krajín. Na to všetko si poukázali, je to výzva, ktorá je rozhodujúca a musíme sa snažiť v našom výbore pozerať sa ďaleko do budúcna. Ďakujem. Teraz dostane slovo kolega Mauri. Ďakujem pekne za slovo. On language. Kun paikalla on alueiden komitean edustaja, haluaisin... Keďže tu máme zástupcu výboru regionu chcel by som pripomenúť, že regionálna politika, kohezná politika a ich plnenie je v rámci eh, oblasti NUC 3, teda v regiónoch, eh, v samozprávach. A pokiaľ je to tak, tak eh, je dôležité uvedomiť si, že regióny pozostávajú, samozrejme pozostávajú z viacerých regionálnych menších jednotiek a je dôležité, aby sa do implementácie mohli zapojiť eh, všetky oblasti v rámci regiónu, nie, nie len nejaké to hlavné mesto regiónu alebo okresu ktoré bude rozhodovať e, nielen samo za seba, ale aj za ostatné samozprávy v okrese, aby skutočne celé tieto regionálne jednotky mohli rozhodovať, e, aby všetky e, aj čiastkové samozprávy mohli sa podielať na rozhodovaní o, o otázkach regionálnej politiky a koheznej politiky. Ja sám, sám som v, zástupcom najväčšieho mesta, svojho regionálneho celku už celé roky. A predsa som sa vždy snažil o to, aby sa len nielen teda na nás prihliadalo pri rozhodovaní, ale aby sa rozhodovanie vnímalo tak, že tam budú naozaj mať svoje slovo všetky regionálne jednotky zastúpené v tomto regionálnom celku. Samozrejme, aj sem do Európskeho parlamentu ma zvolili ako zástupcu všetkých regiónov a aj v minulosti som mal skúsenosti ako hovorca všetkých regionálnych celkov. Po Fínsku je dôležité, aby sme zaistili mieru priateľnosti koheznej politiky a aby plnenie tejto koheznej politiky ovplyvňovali všetky úrovne a všetky regionálne celky, nielen tie väčšie. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz teda zazneli otázky. Sformulovali sme to tak, že partnerstvo bude prioritné v rokovaniach. Je to jasná línia, ktorú bráni náš rokovací tím a zjavne je treba vynaložiť úsilie, aby komúny boli zakomponované do rozhodovacieho procesu v celej EÚ. Princíp partnerstva nie je vždy e, dostatočne zohľadnený a na to musíme pracovať, pretože konec koncov financovanie má podobu konkrétnych projektov a to sa dostáva na úroveň samozpráv miest, e, nie nejakých iných e, právnych celkov. Je to priamo na úrovni samozpráv miest a obcí a preto mestá a obce musia byť e, za komponent do rozhodovania na všetkých úrovniach. Aj v plnení pravidel o týchto fondoch. E, teda zaznelo tu viacero vyjadrení. Teraz dám slovo našemu hostovi, aby sa pokusil odpovedať a uzavrieť túto diskusiu. Ďakujem, pán predseda. Áno, mnoho vystúpení, mnoho zaujímavých e, vyjadrení. Možno najskôr, e, aby bolo jasno, keďže sa tu objavilo v tlmočení, že hovoríme za výbor regiónov. My nie sme výbor regiónov, sme rada, ktorá zastupuje regióny a mesta Európy. My pracujeme spoločne s výborom regiónov. Niekedy sa však odlišujeme v našich stanoviskách. Čo sa týka jednotky Nord Stream, myslím, že výbor regionu, dajme tomu, sa odlišuje pod svojom postoji od nás. Oni totiž navrhujú zacieliť skôr svoje aktivity na NUC 2. Teda bol by som nerád, ak by dochádzalo k zmetku. La, la transition euh, dans les régions qui euh, sont euh, encore euh, très dépendantes. Euh... sú regióny, ktoré sú ešte výrazne závislé od e, uhlia, od e, tradičných foriem. My v niektorých regiónoch e, sa snažíme prihľadať aj na potreby pokrytia zemného plynu. Včera, keďže som absolvovala stretnutie s polským kolegom, viete, že Polsko je krajina, ktorá sa to mimoriadne týka táto téma. A teraz eh, Polsko v niektorých regiónoch presadilo prechodné plány, keď sa kúrenie eh, prepracúva eh, z kúrenia pohaneného zdrojov uhlia na iné zdroje kvapalné. Je tu teda želanie e, rozvíjať obnoviteľné zdroje energie a aj na úrovni Polska. Miestne regionálne celky sa snažia e, robiť opatrenia, posunúť to k takýmto obnoviteľným zdrojom energie. A to je však opatrenie, ktoré musí mať podporu aj z vyšších úrovní. Ďalej otázka, ktorá sa týkala fondov, ktoré by spravovali priamo územné celky. Um, Nemecko a Polsko, týchto krajín sa to týka, my sme za to, aby tieto fondy v maximálnej možnej miere spravovali územné celky. To sa týka aj ďalších eh, vyjadrení, ktoré tu zazneli. Ten eh, prechodný fond, tu je jasné, že Nechceme, aby došlo e, k centralizácii jednej časti fondu, ktorý bude k dispozícii e, e, menším regionálnym celkom, teda aby sa regionálna politika robila tak, že o tom bude rozhodovať centrálny štát o nasadení týchto fondov. Zjavne teda v tomto sa zhodujeme a veríme, že aj výbor regiona v tomto podporí tak, aby fondy určené na túto transformáciu sa naozaj využili, pretože tam v regiónoch sú najakutnejšie potrebné, kde je problém najpalčivejší. Otázka demografických zmien, tou sa zaoberáme intenzívne. Poslanec hovoril o Bulharsku, ale môžeme hovoriť aj o pobaltských krajinách, o Rumunsku. Tam sa o tom ehm, zatiaľ dostatočne nehovorí a pritom je treba s tým niečo robiť. Ja súhlasím s predsedom, ak by sa, dajme tomu, mohla vykonať štúdia s podporou Európskeho parlamentu. Veľmi radi by sme niečo také podporili, podielali by sme sa na nej, pretože je to jedna z tém, ktoré sa nás týkajú veľmi priamo a to bezprostredne. Dokonca zatiaľ ani nemáme predstavu o konkrétnych číslach, čo sa týka migrácie, najmä mladých ľudí z zo strednej Európy do krajín západnej Európy alebo dokonca inam. Preto pre nás je dôležité na tom pracovať, vynakladať to úsilie. Myslím, že to je zhruba všetko. Nechcem už viac oberať výbor o čas. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďakujeme za účasť na našej schôdzi, na našom stretnutí. Teraz prejdeme k ďalšiemu významnému bodu nášho programu keďže nasleduje výmena názorov s kolegom, drahým kolegom. Môžete ostať eh, možno na svojom mieste. Kolega Pierre Lautru, všeobecný spravodajca o rozpočtu Európskej únie na rok 2021. Rozpočtový proces eh, na tento rok, ako viete, úzko súvisí s rokovaním o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 až 2027. Výbor pre rozpočet pozval teraz spravodajcu, aby nás informovala o hlavnom smerovaní pán Laruturu. Už predložil svoj návrh správy o smerovaní parlamentu vo výbore pre rozpočet pred dvoma dňami a teraz sa s nami podelí o svoje úvahy. A potom dostanú priestor deňoví spravodajcovia. A ostatní kolegovia, ktorí sa chcú vyjadriť, nech sa páči, pán Laruturu, máte slovo. Ďakujem. Dobrý deň všetkým. Som veľmi rád, že sa dnes môžeme stretnúť. Hovoríme tu o skutočnom živote. Ten skutočný život prebieha v, dej, v dedinách, na vidieku, v regiónoch, nie v hlavných mestách. Je tu značné riziko, eh, že náš rozpočet nebude dostatočný vzhľadom na doterajší vývoj rokovaní. Eh, iba pol roka som zatiaľ poslancom Európskeho parlamentu, e, volám sa Pierre Ruturu, už som bol však vymenovaný za spravodajcu pre rozpočet. Ešte predtým, ako zajdem do technických podrobností, myslím, že všetci sa shodneme na tom, že sme vystavení obrovským politickým výzvam. Je dôležité, aby parlament ostal jednotný, aby sme zvíťazili v tejto bitke, aby sme presadili čo najambicioznejší rozpočet. Rozpočet na rok 2000 25 skupín presadilo 1,9 miliardy navyše oproti tomu, čo chceli presadiť lídry. 2 miliardy sa posadilo podarilo presadiť práve vďaka tomu, že sme boli jednotní. A tento rok, a to sa týka aj VFR, aj rozpočtu, tá bitka bude ešte ťažšia. A preto musíme eh, pracovať na tom, aby sme boli čo najviac jednotní. Konkrétne, tá prvá otázka súvisí s tým, eh, ako pred tomu, aby sa museli škrtať kohezné fondy, ja som sa stretol s Anteriom Kostom, ktorý sa zastavil v Bruseli a je tu veľké riziko, že sa zníži financovanie koheznej politiky. Je to jedna z hlavných politik pritom Európskej únie. Väčšina ľudí, úprimne povedané, väčšina ľudí si myslí, že parlament e, ustúpi. Ja ako spravodajca rozpočet každý mesiac cestujem do Nemecka, pretože v Berlíne e, sa a tam rozhoduje. Stretol som sa dnes s novinármi. Všetci si myslia, že Európsky parlament ustúpi, eh, aj po tom, čo teraz trošku možno vrčí, ale nakoniec ustúpi a členské štáty eh, získajú to, čo chcú. Ale teda musíme my si uvedomiť, či naozaj chceme sa len tváriť, že sme eh, rozhodní a rázni, alebo budeme bojovať až do konca, budeme jednotní, aby sme mali pádne argumenty a dáme jasný signál našim krajinám a aj tu Bruselu, že sme schopní presadiť aj vlastné zdroje. Nemusím zdôrazňovať eh, kohezné fondy, to všetky, všetci veľmi dobre viete, že je to dôležité. Nechceme eh, zničiť eh, jeden z najvýznamnejších projektov Európy, koheznú politiku, SPP. Potom sú tu nové výzvy a síce zvýťaziť v bitke o klímu, ekologický dohovor. Je to len niečo, na čo sa tvárime, je to len nejaký sen, alebo je to niečo nereálne. Bol som v Bamaku, v Mali, to sucho, ktoré je v regióne Sahelu, je najhoršie E, za posledných 1600 rokov ľudia v Bamaku tvrdia, že AIDS, HIV spôsobilo tisíce umrtí, ale klíma spôsobí e, rovnaké škody, ak nezakročíme. A ďalej, čo sa týka klímy, napriek tomu, čo sa všetko robí v regiónoch, mnohí z vás to veľmi dobre vedia, ja som dnes mal stretnutie s koalíciou šéfov firiem, ktorí sa angažujú aj v súkromnom sektore. V každom prípade e, tá miera CO2 v atmosfére od roku 1958 e, sa znásobuje. V USA sa to meria každý týždeň, každý mesiac miera CO2. Vidíme, že CO2 jeho koncentrácia sa zvyšuje. Podľa posledných čísel vidíme, že miera CO2 v atmosfére sa zvyšuje trikrát rýchlejšie ako v 60. 70. rokoch. Dalo by sa predpokladať, že s tým všetkým, čo robíme, čo robí Európa, čo robia regióny, že by sa to mohlo spomaliť, ale nie. CO2 v atmosfére rastie e, trojnásobne rýchlejšie. Je to teda začarovaný kruh, ktorý vzniká. E, e, klimatické zmeny spôsobujú lesné požiare, potom tie požiare produkujú ešte viac CO2 a to ďalej ešte zhoršuje klimatické zmeny niekoľko rokov to už sledujeme a preto Prejav Ursula von der Leyen bol prijatý e, e, značením, keďže Green Deal je prioritou. Tento ekologický dohovor však musí byť dostatočne krytý, tak aby sa vytvorili pasívne pracovné miesta. Vy ste povedali, že ten skutočný život prebieha v regiónoch. Ja som z Francúzska, už 7 rokov bojujem za to, aby sme mali skutočný rozpočet za klímu. Všetky dediny, všetky združenia dedín z Francúzska ma podporujú. 10 tisíc malých dedín z Francúzska podporuje náš projekt, aby sme financovali skutočný pakt za klímu, pretože tvrdia, naše dediny vymierajú, nie je tam práca, ľudia utekajú z dedín do miest, vidíme tiež problémy spojené s klímou. Ak by sme mali finančné prostriedky na izoláciu domov, na presadenie verejnej dopravy, ďalej práca na diálku, naše dediny by sa mohli oživiť e, späť. E, taktiež európske odbory bojujú za to, aby vznikli e, nové pracovné miesta v ekologickom sektore. A to nielen v veľkých mestách, ale aj v menších mestách, v dedinách, ktoré vymierajú. Teda cieľom je zajistiť e, rovnosť medzi všetkými e, regiónmi, medzi všetkými e, samozprávami. A ekonomik ste hovoril, prispieje aj k zamestnanosti ďalej, čo sa týka kupnej sily obyvateľstva. Bol som v Grenobli. Jeden pán mi tam povedal, že si odizoloval dom, v ktorom žije, zaizolovali mu teda budovu, v ktorej žije, je to sociálne bývanie. Ocenil to, pretože v lete mu je menej horúco, menej zima v zime a ušetrí 800 eur E, to nie je poslanec, ekonóm, je to pán, skromný pán, ktorý každý rok ušetrí 800 eur na nákladu na kúrenie. E, Takto môže prispieť ekologický dohovor k tomu, že sa do cieľa úspory. Teda predídeme vymieraniu vidieka a zvýši sa kúpna sila všetkých. Ako to teda financovať, ako to odfinancovať, keďže rozpočet, ktorý sa nám navrhuje, ktorý navrhuje Charles Michel, nielenže e, je tam škrty, škrtanie e, aj e, pre kohéziu, aj pre výskum sa presadili škrty a to je z nášho pohľadu nepriepustné. Stretol som sa s Antoniom Kostom, ktorý, ako viete, e, zoskupil 17 krajín v Lisabone 15 krajín tzv. priateľov kohezie, oni tvrdia, že nemôžeme si zvoliť medzi koheznými fondami a klímou. Musíme nájsť spôsob, ako zachovať kohezný rozpočet a zároveň dostatočne vykryť aj klimatické ciele finančne. Otázka znie, či je politická vôľa nad rámec tých vyjadrení Ursula von der Leyen predniesla vynikajúci prejav, ja som jej tlieskal, spomenula eh, Kennedyho, eh, že chceme ísť na mesiac, ale keď eh, Kennedy povedal, že sme sa rozhodli ísť na mesiac, to neboli len slova, on to aj ošetril číslami. Rozpočet NASA sa z 15 násobil. Za 4 roky rozpočet sa zvýšil 15 násobne. Hovorí sa o novom díle, to je odvolávka na Roosevelta. Roosevelt odhlasoval 15 reforiem, on úplne prepracoval celý rozpočet. Senát aj obe snemovne ten istý deň sa stretli, odsúhlasili to okamžite v ten istý deň. Roosevelt to podpísal ďalší deň to bolo v praxi, v platnosti. Rozpočet sa teda strojnásobil. Teraz v Európe sa pýtame, či sa e, to bude posúvať na úroveň 1,075, 0,78. Roosevelt on to rozhodol tak, že sa rozpočet trojnásobí, dokonca e, sa zavedla vyššia daň na tých najbohatších e, s tými najvyššími príjmami a presadil opatrenia, aby sa chránili lesy, príroda, aby sa pomohlo nezamestnaným. Teda bol Kennedy blázon, bol Roosevelt blázon? Nie. Mali konkrétne ciele a rozpočtovo to tiež vykryli. My teda sme tu parlament, my sme tu hlasom občanov. Myslím, že si musíme uvedomiť, že lídry sa pekne hovoria, nie je to dostatočne rozpočtovo kryté. My ako parlament ich musíme príjmať a prinútiť tomu, aby to bolo rozpočtovo kryté. Konkrétne, je to obrovský projekt, je to Green Deal. Ja som tiež sa stretla s zástupcami Ekosoku, tam boli zástupcovia súkromného sektora, socialisti, demokrati. Podporili eh, vyjadrenia, ktoré zazneli, je treba izolovať budovy, domy, je treba podporovať verejnú dopravu v tých regiónoch, kde to nefunguje, tiež aby plnospodári mali dostatočnú podporu, aby e, mali konkrétne investície. Konkrétne to znamená komisia, keď ste sa pozreli na dokument zo 14. januára, tento dokument je veľmi zaujímavý, pretože komisia tvrdí, ak naozaj chceme uspieť s Green Dealom, musíme vytvoriť e, najvyššie 300 až 500 miliard každý rok. To tvrdí komisia, 300 až 500 miliard každý rok. A zároveň tá istá komisia e, tvrdí, že jediné peniaze, ktoré sú k dispozícii, 7 miliárd v Fonde spravodlivej transformácie. Keď vidíme z dokumentu Šarla Mišela, ani nevieme, či máme tých 7 miliárd, ani nevieme, či vôbec peniaze nejaké budú. Ako teda nájsť tieto sumy? To, čo sa nám navrhuje, je absurdné. Je treba inovovať, inak to budú len zanedbateľné sumy. Ja som sa včera rozprávala s polským kolegom, on sa vyjadril, že v Polsku je 30 Bani eh, Na to, aby sa uzavreli tieto bane, to si vyžaduje za každým 500 miliónov. Ako sa to teda odfinancuje? A ten problém nie len v Polsku, je to aj v Nemecku, dokonca v Španielsku, aj v Astúrii sú bane a to nie je len o eh, banické regióny, týka sa to transformácie celej ekonomiky, všetky tradičné sektory sa musia pretransformovať. Teda Jednak táto adaptačná politika sa musí presadiť, ale tiež zmierňovacia. Neexistuje ideálne riešenie. Musíme bojovať čo na najvyš- za najvyšší rozpočet Výbor pre rozpočet už začal vypočúvania, tak aby parlament e, sformuloval svoje stanoviská. Máme tu tri návrhy. Musíme presadiť skutočnú klimatickú banku. Ohlásili sme, že chceme túto klimatickú banku vytvoriť, aby tam bolo dostatočné financovanie pre samozprávy, pre verejnú dopravu, pre vykurovanie, ale zatiaľ táto klimatická banka je slabá. Hovorí sa len o 16 miliardách. Európska investičná banka chce zdvojnásobiť čísla na klímu, to je veľmi pekné, zdvojnásobne, ale to je len 16 miliard požičiek navyše každý rok. A pritom v tom istom období Európska centrálna banka nikdy nemala takú likviditu k dispozícii. Klimatická banka teda len 16 miliard každý rok, ale Centrálna banka má k dispozícii 1200 miliard každý rok. Nechcem to príliš technicky popisovať oproti tomu starému kvantitatívnemu uvoľňovaniu a novému kvantitatívnemu uvoľňovaniu. Prosím, kolega, uzavrite to, pokiaľ možno. Máme veľmi nabitý program. Áno, dobre, teda likvidita Centrálnej banky je spojená so špekuláciami. Úlohou parlamentu je zmierniť túto špekuláciu. Ďalšia úloha je e, presadiť vlastné zdroje. Urychlím to, pretože mám menej času, ako som pôvodne plánoval. Zasadná otázka to sú vlastné zdroje. Väčšina členských štátov e, si uvedomuje, že máme tu Brexit. Pani Tečerová sa vyjadrila, nie z mojich peňazí, nie je ochotná už ani cen zaplatiť a to aj iné členské štáty. Preto parlament presadzuje vlastné zdroje, teda vyšší rozpočet pre koheziu, pre klímu, ale bez toho, aby sme museli žiadať peniaze od členských štátov. Aké teda riešenia Danské rozínu? To neznamená, že zakážeme lietanie. V všetkých členských štátoch sa zdaňuje benzín Prečo teda nezdaniť aj kerozín ďalej? Uhlíková daň, uhlíkové clo, daň z plastov a potom boj proti daňovým únikom, daň proti konkurencii v vlasti daní. To sú naozaj e, zaražajúce plány. Ja keď som bol malý, e, daň z kapitálu bola 45 dnes sa to znížilo na 19 a zatiaľ sa príjmy zvyšujú príjmy z investícií. To je samozrejme dobrá správa, to znamená, že firmám sa darí, ale kam tieto peniaze idú, kam idú tieto príjmy z investícií, rozdeľuje sa to eh, zamestnancom, akcionárom skôr a akcionári chcú eh, investovať, alebo to posúvajú na finančné trhy. Časť eh, tých príjmov z investícií, ktoré sa neinvestujú, ktoré sa posúvajú na finančné trhy, to spôsobuje obrovské makroekonomické problémy. Vidíme, že dividendy rastú a dane z investícií sa znižujú pardon, teda z príjmov z investícií. Jacques Delors eh, sa už vyjadril aj v minulosti, že chce eh, výraznejšie zdaniť tieto ciele, Nijako by to nezasiahlo najchudobnejšie firmy ani najchudobnejšie rodiny. Znižilo sa to na 19%, pritom v USA eh, od Roosevelta až k Trumpovi to bolo 38-percentné. Ak teda presadíme skutočný rozpočet, to znamená, že každá rodina, každá dedina bude mať finančnú pomoc z európskych zdrojov, bez toho, aby sa škrtala kohézia. Každá rodina, každá dedina bude mať peniaze na to, aby presadila transformáciu, aby tvorila pracovné miesta. Musíme bojovať. Všetci si myslia, že parlament ustúpi, že parlament si ľahne ticho na zem a nebude bojovať Prepašte, ja ešte potrebujem viac rečníckého času. My musíme naše riešenia brániť, musíme presať ambicioznejší rozpočet. Ďakujem. Bon, nous aurons l'occasion de revenir, de procéder... Ďakujem pekne. V otázkach ekologického dohovoru sú dôležité priority, tie všetci podporujeme. Dnes poludnia sme sa chceli zaoberať vašim stanoviskom ktorý sa týka rozpočtu na rok 2021. Toto všetko je veľmi zaujímavé, ale ja sa obávam, že rozpočet na rok 2021 bude o mnoho obmedzenejší. Dedans, je vais laisser euh, la parole à notre rapporteur, madame Teraz dostanú slovo teňový spravodajca pani Mocda ako prvá. Šanovné pani prevodničance. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, v prvom rade by som sa chcela poďakovať predsedovi výboru pre kontrolu rozpočtu za to, že je prítomný na dnešnom zasadnutí výboru. Pretože ako ste povedali, že rok 2021 bude veľmi zložitý, pretože to je posledný rok starého programového rámca, ako aj Eh, rokom nového viacročného finančného rámca. A preto musíme všetko eh, vyvážiť a nesmieme mať žiadne oneskorenia. Myslím si, že dnes eh, Dnešok je prelomový, pretože sa začína summit tu v Bruseli a zástupcovia jednotlivých štátov budú hovoriť o novom viacročnom finančnom rámci 2021 až 2027. Bude to nesmierne dôležitý moment a myslím si, že sa nájdú nové prostriedky do rozpočtu eh, pre členské štáty EÚ. Chceme zabezpečiť, že bude dostatok prostriedkov pre nové priority. Nechceme vidieť eh, iba krátenie prostriedkov, zvlášť v takých dôležitých oblastiach ako kohézia. Pretože kohézia je veľmi dôležitá súdržnosť, vytvára nové pracovné miesta, vytvažuje e, príležitosti medzi jednotlivými regiónami a zabezpečuje udržateľný rozvoj. A som veľmi rada, že vy, e, pán predseda, chcete zotrvať e, na svojich ambíciách. Nechceme prichádzať o fondy, keď hovoríme o e, e, kohezii. Hovoríme aj o Fonde spravodlivej transformácii v hodnote 7 miliard eur. Avšak faktom je, že toto e, sú peniaze, ktoré budú odňaté iným projektom a iným programom. A takisto aj kohézia. Ale kohézia samotná obsahuje napríklad ciele, ktoré sú klimatického charakteru. Čo je pre mňa veľmi dôležité, aby Fond pre spravodlivú transformáciu by nemal mať prečerpanie v hodnote až 2 miliard eur na jeden členský štát, e, pretože keď e, sa vyplatia e, všetky platby, tak uvidíme, že niektoré štáty prídu skrátka. A to preto apelujem, kolegovia, na vás. Je to veľmi dôležitý čas, je to veľmi zložitý čas, veľmi dôležitý náročný rok 2021 a dúfam, že budeme mať dobrý rozpočet na rok 2021, a ktorý bude férový aj voči koheznej politike. Ďakujeme. Tieťový spravodajca EPP. Nie je prítomný. Andrej, chceš sa vyjadriť? Nie. Dostáva slovo kolega Erik Berkvist za socialistov. Mm. Uh, thank you so much. Uh... Ďakujem veľmi pekne, Pierre. Ja som teda tieňovým spravodajcom k vašej správe a ako sme si vypočuli, je to extrémne komplikovaná situácia s ročným rozpočtom a s, s novým začínajúcim viacročným finančným rámcom. Timmermans povedal, e, že to nie je o záchrane planety, pretože planeta v konečnom dôsledku e, prežije a prispôsobí sa. Je to o záchrane e, ľudstva a my ako Európska únia musím povedať, jeden z našich, našich dôl, najdôležitejších nástrojov je samozrejme Fond spravodlivej transformácie. Tak ako sme o ňom hovorili tu na výbore regie. Chcel by som však počiarknúť eh, sociálnu dimenziu fondu pre spravodlivú transformáciu, pretože nie je eh, jednoduché vytvárať nové pracovné príležitosti v nových odvetviach. Ale pritom vieme, že je nesmierne dôležité dať ľuďom nové zručnosti a e, nové vzdelanie, ktoré im umožní pôsobiť v novom prostredí. Takže to je to, čo by som chcel počiarknúť. Ďalším aspektom je to, že máme prostriedky a ja súhlasím s náhľadom spravodajcu a jeho otázkou, či máme dostatočné prostriedky pre kohezné e, fondy, či máme dosť prostriedkov pre fond e, spravodlivej transformácie, alebo dojde ešte k ďalšiemu kráteniu. Potom e, si myslím, že nebudeme schopní čeliť tým výzvam, ktoré pred nami stoja a ktoré musíme, ktorým musíme čeliť tak či tak. Ďalšia dôležitá vec je samozrejme e, záležitosť fosílnych e, palív a geografický rozmer, e, keď sa snažíme nachádzať nové spôsoby nahrádzania týchto fosílnych palív a samozrejme, ako započítať fosílne paliva, aké sú dôležité pre jednotlivé geografické rozdiely, aký majú prínos do daňovej oblasti. Takže na to sa musíme samozrejme, samozrejme veľmi dobre pozrieť a odviesť v tomto ohľade dobrú prácu. No a v neposlednom rade by som chcel počerknúť to, čo už bolo povedané. Pokiaľ máme v tomto cvičení uspieť, ak máme zachrániť ľudstvo, a chrániť Európu, potrebujeme prostriedky na to. A zatiaľ e, dianie na rade tomu vôbec nenasvedčuje. Takže musíme samozrejme tlačiť e, naše priority dopredu a hľadať aj vlastné zdroje. Ďakujem veľmi pekne. Merci beaucoup. Ďakujeme Mauri Pekarinen za skupinu Renew. Yes, in Finnish, please. hovoriť po fínsky. Vážený pán predseda, teraz naozaj prebieha veľmi významný osobitný rok. Končí sa programovacie obdobie. v roku 2020 od ďalšieho roku potom začína nové sedemročné obdobie. Musíme sa pripraviť na túto realitu aj ekonomicky, tak ako si to doba vyžaduje. Chcel by som upriamiť pozornosť na dve, tri veci, ktoré sú podľa mňa relevantné do budúcna. Poprvé, tá hlavná úloha, ktorá podľa mňa súvisí s koheznou politikou, a síce vytvárate predpoklad pre rozvoj regiónov, ale zároveň zaistiť, aby rozdiely v rozvoji, z rozvinutí medzi regiónmi sa zmenšovali. V mm, posledných rokoch kohezná politika prispela k tomu, že rozdiely medzi členskými štátmi sa zmenšili, ale rozdiely medzi regiónmi sa nezmenšili. Už som na to upozorňovala niekoľkokrát na schôdzach nášho výboru. Dúfam, želala by som si, aby v tomto rozpočtovom procese náš výbor a potom aj výbor pre rozpočet, aby sa snažili na pomoc tomu, že skutočne sa e, zmiernia rozdiely medzi regiónmi. Ďalej druhá dôležitá vec. E, regionálna politika, kohezná politika musí byť užšie napojená na výskumnú politiku, politiku inovácií a, e, a musí to spadať do úloh horizontu. Kohezná politika môže prispieť tomu, že sa vytvoria predpoklady pre e, rozvoj e, inovačnej politiky, ktorá opäť je na európskej úrovni a ona prispie, prispieje k rozvoju regiónov. A ešte tretia posledná vec súvisí s tým, čo presadil eh, Jean-Claude Juncker, bývalý predseda komisie, teda že sa venuje pozornosť eh, aj arktickej oblasti. Arktická alue, eh, oblasť pardon, je významná v globálnej politike a bude čoraz väčšia. A preto je dôležité, aby aj v regionálnom rozvoji aby sa prihliadalo na potreby tohto regiónu, aby sa využili možnosti, ktoré ponúka arktický región aby sa to zohradilo aj v koheznej politike a to čo najpodrobnejšie a najjasnejšie. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujeme pekne. Skupina ID nás informovala, kto sa vyjadrí ako teňový spravodajca. Ak sa chcete vyjadriť, nech sa páči. Eh, buongiorno, grazie. Áno, dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. témou je že bolo tu e, prísľub e, nový, nový spôsob financovania ekologického dohovoru, ale zdá sa, že tieto prostriedky sú iba odňaté koheznej politiky, ale v konečnom dôsledku sa takýmto spôsobom nič neposilňuje, ale e, ak by to malo byť takto im so spôsobom implementované, tak to skôr vytvára e, problémy k tomu, čo prichádza. Samozrejme, vyhlásenia novej komisie mm, sú chválitebné, aspoň zo, stranu, zo strany niektorých ľudí. Uvidíme však, eh, akým spôsobom sa eh, vysporiadame s problémami, ktoré sú objektívne, na ktoré nie sú momentálne peniaze. Eh, čo sa týka návrh zdanenia kerosénu, ehm, mm, musím povedať, že rovnako ako všetky vymyslené mm, dane, v konečnom dôsledku sa premietnú do viacej peňazí, ktoré budú musieť byť, musie byť vynaložené zo strany daňových poplatníkov a spotrebiteľov. Myslím si, že rozpočet Európskej únie, ktorý vynakladá eh, množstvo miliárd eur eh, napríklad politike približovania, eh, by mohla byť tou časťou rozpočtu, ktoré by mohli byť tým miestom na krátenie rozpočtu. Myslím si, že toto by sme mali navrhnúť Európskej komisii. Mali by sme samozrejme vykročiť tou správnou e, nohou, ale samozrejme hráme takú hru, že e, zobereme jednému, aby sme mohli dať druhému. Aj v prípade e, Fondu na spravodlivú transformáciu sú k dispozíciu už prvé prostriedky, avšak nevieme, odkiaľ celkom presne pochádzajú. Takže mm, tam by sme mali k tomu dodať ďalšie vyjasnenia a objasnenia. Ďakujem. Merci beaucoup. Euh, Monika Vana est absent. Ďakujem pekne, Monika Vana tu nie je. Dostane slovo kolega Dimitris Papadimulis za GUE. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Za niekoľko hodín prebehne stretnutie na Európskej rade a návrh Charlesa Michela na nové viacročný finančný rámec je poznačený neochotou členských štátov vynakladať viac prostriedkov na vládnej úrovni. Častokrát vlády nasľubujú svojim občanom veci, ktoré prislúbila komisia parlamentu a ktoré sa jednoducho nestanú. Takže tu máme tie najbohatšie, najsilnejšie krajiny, ktoré hovoria, že by sme mali a vedeli robiť Eh, viac muziky za menej peňazí. Ale hm, to je nemožné. Ja súhlasím s pánom Laruturu, eh, keď hovorí, že parlament a všetky politické skupiny by mali ostať jednotné a mali by sme požadovať, aby rozpočet 2021 bol 1,3 hrubého národného produktu. A mal by na tom čísle aj z zotrvať. Samozrejme, potrebujeme predovšetkým tie prostriedky, ktoré už boli prislúbené. A v tomto prípade e, to povedala aj parlament. E, našou výhodou je, je, že sme jednotní a viac ako 90 poslancov hlasovalo na plenárke za. Takže potrebujeme vyslať jasný signál dnes e, vládam, že pokiaľ si myslia, že môžu hroziť Európskemu parlamentu eh, prostredníctvom toho, že eh, nastal sklz a musíme si poponáhľať. Pán Sasoli to povedal veľmi jasne, že eh, rada prislúbila určité množstvo prostriedkov na 7 rokov a pokiaľ chceme, aby sme sa pohli vpred, tak rada musí výjsť v ústretí nám a preto musíme zostať zotr- zomknutí a tak vyšleme jednoznačnú správu, aby nenastali žiadne krátenie koheznej politiky, žiadne krátenie spoločnej polnohospodárskej politiky. Mali by sme, podobne ako to urobil Roosevelt, eh, v novom údele my to musíme dosiahnuť ekologickým dohovorom. a môžeme financovať nové požiadavky, ktoré od nás žiada komisia a rada. Takže budeme predkladať pozmeňovacie návrhy k regionálnej politike a jej rozpočtu. A dúfam, že takáto jednotnosť bude znamenať, že sa nerozpadneme zase na jednotlivé politické skupiny a zotrváme zomknutí a takýmto spôsobom budeme napredovať. Ďakujem pekne. Myslím, že už to všetko odznelo a myslím, že jediné jedno posolstvo z toho vychádza ako výsledok. Tak toto dobre zhrnul aj kolega Dimitris Papadimulis, ale aj predseda parlamentu a celý rokovací tím výboru pre rozpočet ak návrh Šarla Mišela sa nenavýši, že sa nezmení, že sa priblíži k pozícii parlamentu, tak Európsky parlament bude odhodlaný veľmi jednotne, neuspokojíte sa s týmto návrhom a budeme pripravení pokračovať v rokovaniach. Ale neodsúhlasíme to, ale dnes a zajtra sa rozhodne o budúcnosti Európskej únie. Bude to mať dopad na regióny v najbližších desiatich rokoch. A tiež to bude mať dopad na regionálnu politiku. Dávam slovo naozaj len na dve minúty. A o dve minúty vám odoberiem mikrofón. Je mi ľúto, máme schodu koordinátorov. Odpoveď na prvú otázku. Súhlasíme tom, čo hovoríte, či je tu riziko krizi platieb. Kriza platieb, to riziko je o mnoho nižšie ako pred 7 rokmi, ale predsa len sme požiadali 144,7 miliardy v platbách na ďalší rok. Viete, že sa posunie z systému z M plus 2 na M plus 3. Tam tie platby sú e, predlženejšie, tá lehota je predlženejšia, ale ja nehovorím, aby sa teda požiadalo e, takmer 575 miliard, aby nedošlo k tejto kríze platieb. Čo sa týka fondu spravodlivej transformácie, ako sa pýtal Erik, či je na to dosť peňazí. Odpovedať je nie, jasné, že nie. Pred dvoma týždňami v Bruseli e, sem prišlo 300 nemeckých pracovníkov z oceľárskeho priemyslu. Tí tvrdili, že chcú nadalej produkovať oceľ v Nemecku a zároveň chcú znižovať e, e emisie CO2. E, dva dni sem išli pešo v daždi v zime potrebujú 2 miliardy, by mohli produkovať oceľ e, v Nemecku, Polsko potrebuje 3 miliardy. Tých 7 miliard, e, ktoré sa vyčlenili zatiaľ, to ani zďaleka nestačí. Nevieme, či budeme mať vôbec miliardu. Parlament musí povedať, že je to úplne absurdné, smiešné, ani sa tým nesmieme zaoberať. E, ja súhlasím s tým, čo povedal Junus. Musíme byť odvážni povedať jasné nie. Britský parlament sa stal skutočným parlamentom a bol ochotný veci zamietnúť. My teda sa musíme držať tohto príkladu. Lordi e, sa e, nahnevali, blokovali e, rozhodovanie, zamietli rozpočet, bola tam kríza rok, dva a tak skutočne vznikol britský parlament. My teraz bojujeme za zachovanie našich projektov na zachovanie európskeho obyvateľstva, ľudstva celkovo. Včera som oslovil kolego z výboru pre rozpočet pred 5 rokmi to, čo chcela komisia presadiť eh, v podobe dane z finančných transakcií. My, keď eh, si kupujeme mlieko, sír, platíme DPH. Daň z finančných transakcií je 0,1 sa zdaňuje. Komisia tvrdí, že by sa to dalo presadiť do dvoch rokov, to znamená, že 60 miliard každý rok by sa tým získalo. Je to len daň 0, niečo. Bez toho, aby sme teda finančne zaťažili členské štáty domácnosti 0,1 z finančných transakcií. Každý predsa platí dane, keď si niečo kupuje. 0,1% z finančných transakcií takáto daň ako nezabije finančné trhy, je to len maličkosť. Komisia tvrdí, že do dvoch rokov by sa to dalo presadiť a získalo by sa tým 60 miliárd. Dane eh, z kapitálových z investícií eh, sa tiež nedostatočne zdaňuje tým by sa získalo niekoľko desiatok miliárd každý rok. Nesmieme sa teda báť. Parlament ani lídry, e, teda parlament sa nesmie báť. Lídry jasne nie sú ochotní inovovať. Ja som sem prišiel zo súkromného sektora. Keď hovoríme o inováciách, e, o tom, že sa musíme na veci pozrieť na novo, musíme byť odvážni, musíme sa zjednotiť. Ja dúfam, že sa môžem sporadnúť na podporu vášho výboru. Od júna sa začnú potom veľmi konkrétne rokovania. Parlament musí byť rázny a musí požadovať vlastné zdroje, tiež požadovať od centrálnej banky dostatočné zdroje. Tak ako Barack Obama presadil zákon FATKA, tým pádom sa presadila transparentnosť činnosti bank. Musíme teda vyrokovať ambicioznejší rozpočet, ale tiež presadiť, aby celý finančný systém prispel k všeobecnému dobru. Ďakujem pekne za vaše vyjadrenie, za vynaložené úsilie. Ďakujem aj našej spravodajkyni, tenevej spravodajkyni, ktorá sa vyjadrila ako prvá. jej, že vypracuje stanovisko v mene nášho výboru. Týmto sa dostávame na záver nášho denného programu výboru. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli ku kvalitnej práci nášho výboru od včera keď prebiehalo zasadnutie. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorých sa netýka konferen- eh, pardon, schôdza koordinátorov, ktorá týmto začne, aby láskavo opustili sálu. Ich chcem požiadať čo najskôr a v tichosti. Ďakujem.